v zápisnici tohto zasadnutia. Týmto sa dostávame k um, programu rokovania. Pán Pitela, stále si sa k um, programu rokovania. I prossimi mesi saranno decisivi per... Budúce mesiace budú rozhodujúce pre proces týkajúci sa udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne. 13. mája zasadne rada, konkrétne rada ministrov obchodu a na konci mája to na G, bude G7 v Japonsku a v júli o tom bude komisia diskutovať a vydá dôležitý dokument. A my sa k tomu musíme rozhodne vyjadriť my za seba musíme povedať, že sa musíme vyhnúť takým rozhodnutiam, ktoré by poškodili európske firmy a pracujúcich a preto navrhujem, aby sa touto témou zaoberal parlament a aby na dnešný program bola zaradená diskusia na túto tému a aj uznesenie. Parlament predsa nemôže mlčať e, tvárou tvár v takejto záležitosti, ktorá môže ohroziť a poškodiť tisícky firiem a stá tisíce pracovných miest. Kto sa chce vyjadriť za tento návrh pána Pitelu? Pán Borelli? Eh, Ďakujem. Áno. Ďakujem za toto zdôraznenie. My sme rozhodne za pretože my sme predložili rovnakú žiadosť. Dôvody sú identické s dôvodmi pána Pitelu, takže ja dúfam, že aj ďalšie politické skupiny túto žiadosť podporia. Ďakujem. Chcel by sa niekto vyjadriť proti tomu návrhu? Pán Kaspari? Sehr geehrter Herr Präsident, Vážený pán predseda, v Európe v súčasnosti je, sú stovky tisíc ľudí, ktorí majú obavu o svoje pracovné miesta a preto aj status Číny ako treba ekonomiky to určite bude mať vplyv na naše pracovné miesta a preto je tu aj tá veľká obova. A tu ide presne o budúcnosť týchto Eh, občanov. Minulý týždeň eh, sa ukončila, ukončilo verejné pripomienkovanie Európskej komisie, ktorá vykonala aj hodnotenie vplyvu a v júli Európska komisia má pripraviť pre nás ako parlament návrh a na tomto základe eh, pripravili aj harmonogram, ako máme postupovať ďalej. A opäť táto téma je napýtá vysokými emóciami, ale je aj veľmi dôležitá téma, pretože ide o preko, nejde, ide skutočne o budúcnosť eh, obyvateľov, občanov, preto naozaj potrebujeme eh, naozaj eh, skutočne, skutočne rozhodné postúpenie proti našim čínskym partnerom a musíme nájsť naozaj veľmi dobré riešenie, ktoré pre našich občanov a preto my vlastne tento návrh odmietame. Ďakujem pekne. Lamberts. Pán Lamberts. Pán predseda, ja by som chcel navrhnúť kompromisné riešenie. Myslím si, že toto je dôležitá téma a nie len emociálna, je to priemyselná, ekonomická aj politická téma a ak chce parlament, aby ho počúvali, tak by malo byť v jeho záujme, aby sa vyjadril pred komisiou a nie po komisii. Takže ja som veľmi citlivý na e, návrhy socialistov a EFD e a teraz by sme to mali urobiť na prvom zasadnutí v máji. Budeme mať na to čas, my môžeme toto všetko pekne zorganizovať a to bude lepšie, ako keby sme to mali na poslednú chvíľu zaradiť do programu. Možno by bolo dobré sa pripraviť a, aj z hľadiska uznesenia. Ďakujem pekne, pán Lamberts. Pokiaľ ide o návrh pána Pitelu, pán Pitel, nech sa páči. dire ja by som chcel povedať, že sa pripájam k návrhu kolegu Lamberta. Keď hlas, ak hlasovanie o tomto uznesení prebehne ešte pred zasadnutím komisie. Ak k tomu dôjde v Štrásburgu, tak budeme mať rozprávu a hneď aj uznesenie. My nie sme tu predsa preto, aby sme robili propagandu. My chceme riešiť problémy a tie sa vyriešia, keď bude parlament hovoriť a nie, keď bude močať a nebude hlasovať. Pán Borelý. Ďakujem, pán predseda. My tiež súhlasíme s návrhom zelených. Máme také isté dôvody, ako pán Pitela súhlasíme s týmto návrhom. Ďakujem. A v dôsledku kompromisu chcel by som požiadať, že nie je možné, keďže sme sa na to dostatočne nepripravili. Na, myslím si, že na budúcej plenárke ešte máme medzitum aj e, konferenciu predsedov, môžeme sa, o tom e, dôsklad, môžeme sa na to dôkladne pripraviť, takže aby som bol za to, aby sa to odložilo. Da versuchen wir mal Ordnung in die Angelegenheit zu bringen. Dobre, tak budeme, eh, tu máme možnosť, tu máme jeden návrh, aby dnes bola rozprava a aby potom uznesenie sa bolo prijaté v máji na plenárke. To bol pôvodný návrh. Strasburgo, non necessariamente oggi, purché si voti una risoluzione a Strasburgo. Pokiaľ chceme, aby sa v Štrásburgu hlasovalo, tak musíme mať uznesenie. Diskusiu môžeme začať už teraz, alebo aj v Štrásburgu. To je presne to, čo som povedal ja, takže zopakujem to. Čiže budeme mať teraz rozpravu a potom uznesenie sa príjme na majovom zasadnutí v Štrásburgu. To bol váš návrh. Das ist der Vor Beruhigen Sie sich doch mal, das ist der Vorschlag des No ale veď to je návrh pána kolegu, kolegu Pitelu. Ukludnite sa. Herr Lambert, Sie haben den Pán Lambert, vy ste pripravili návrh alternatívny, že aj rozprava, aj e, uznesenie v Štrasburgu. A pán Borulí povedal, že sa pripájam k návrhom socialistov a zelených. Tak teraz je to trošku komplikované, pretože to boli dva rôzne návrhy, čiže teraz sa musíme pokúsiť e, vyjsť do toho nejaký poriadok. Takže pán Pitela, prosím vás, počúvajte ma poriadne. Čiže ešte e, chcete tak e, ten váš návrh, ako ste ho prednesli predtým, môžeme, môžem o ňom dať hlasovať, nech sa páči. Predstavte ho ešte raz. Ja súhlasím s tým, aby sme rozprávu aj uznesenie urobili spoločne v Štrásburgu. Äh, darüber kann ich aber heute No ale o tomto nemôžem dať nechať hlasovať, pretože to je otázka, ktorá je pre konferenciu predsedov. To mi je zase ľúto. To mi je ľúto, ale dnes nemôžem diskutovať alebo nechať hlasovať o programe plenárky v Štrasburgu pretože tá sa, o tie sa hlasuje, alebo sa pripravuje e, konferencii predsedov. E, môžete sa vyjadriť eh, k čomukoľvek, to je v poriadku, ale jednoducho hlasovať o programe budúcej plenárky dnes nemôžeme ani o tom hlasovať. Allora, presidente, se così eh, abbiamo almeno la, la... Takže pán predseda, ak je to tak, tak prosím vás, začíme aspoň teraz tú rozpravu a potom uznesenie bude predložené v Štrasburgu. OK. Predseda, OK. Hey, Leute, das hat ja keinen Zweck. Už kolegovia, neviem, či to má zmysel. Máme tu program, máme aj rokovací poriadok a rokovací poriadok máme, aby sme, pretože nie je možné fungovať na báze náhody so 750 poslancami a 8 politickými skupinami, takže preto nie je možné dnes rozhodovať o plenárke v Štrasburgu takúto vec nepredpokladá alebo nie je v súlade s rokovacím poriadkom. A keď chcete o tom diskutovať v Strasburgu, tak e, ja tu dám to ako návrh na konferenciu predsedov, aby sa o tom tam hlasovalo. A teraz vám môžem navrhnúť, že e, nemo, ja môžem navrhnúť v e, konferencii predsedov, aby sa pripravila rozprava s s uznesením o prístupe na trh pre Čínu v budúcej plenárke. Tak to, toto chce podporiť? Wer ist dagegen? Kto je proti? Das ist einstimmig so beschlossen. Ne? Takže takto sme to uzavreli. Ďakujem pekne. Wir kommen nun Zu einem weiteren Antrag der S&D Fraktion. Teraz prejdeme k ďalšej žiadosti eh, skupiny SAD od pána Pitelu. Eh, vy ste sa pošiatali o eh, to, aby sa zaradilo ako druhý bod dnešného programu, aby sa zaradila situácia v Polsku. Kto má k tomuto slovom? Pán Gerelo? Ďakujem, pán predseda. Na poslednom pléne sme schválili širokou väčšinou uznesenie, kde sme e, preukázali svoje znepokojenie paralýzou Polského ústavného nad paralýzou Polského ústavného súdu, čo poukazuje na stav e, právneho štátu a odporúčali sme, aby sa zaviedli do praxe odporúčania Benátskej komisie a zároveň sme navrhli, aby komisia pokročila vo svojom štrukturovanom dialógu s poľskou vládou. Sústreďovali sme sa na ústavné záležitosti, ale tu ide aj o iné veci. E, naozaj nás znepokuje poľská realita, napríklad vzťahy e, k médiám, ale aj e, možné nové nariadenie o potrate a o rešpektovaní práv žien, ako aj všetko, čo sa týka reprodukčného zdravia. Moja skupina si želá, aby sa dnes e, prediskutovala táto záležitosť a aby sme to e, považovali za pokračovanie správy Pirinsky ako druhý bod programu tohto plenárneho zasadnutia. Wer möchte für diesen Antrag sprechen? To chce hlasovať e, za tento návrh. Kto sa chce vyjadriť za, ten, za prospech tohto návrhu? Európska únia má svoje vlastné princípy demokracie, ľudských práv a základných práv a rovnako aj e, práva rovn- ohľadne rovnosti žien. Zavádzať do praxe um, ich treba, ale veľa práv e, je pošliapávaných základných práv a e, napríklad e, skoncovať svojim vlastným telom, alebo keď žena chce mať deti alebo nie. chcem sa poďakovať skupine SAD za túto iniciatívu, ktorú plne podporujeme. Kto je proti tomuto návrhu? Teda kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu? Pán Legutko. Poprvé by som chcela povedať, že e, legislatíva tohto druhu spadá pod e, právomoci či kompetencie jednotlivých členských štátov a nie európskych inštitúcií. A po druhé, polská vláda vo svojej agende nemá žiadny v programe žiadnu zmenu práva, e, ktoré sa týka umelého prerušenia tehotenstva a myslím si, že sa o tom hovorilo už veľakrát a neviem, prečo to ešte nedošlo e, k našim poslancom. Je pravda po tretie, že v Polsku prebieha táto diskusia na túto tému, e, pretože sú, je tu záujem populácie obyvateľov o túto tému a po bolo prijat ak by sme prijali takéto uznesenie, tu bolo by to vnímané ako akt arogancie. Čiže možno, že ešte by sme debatovať o tom mohli, ale prijímať uznesenie určite nie. Liebe Kolleginnen und lieber Kollege. Nuž, milí kolegovia, ja teraz nemôžem spúšť povoliť eh, naozaj rozpravu na túto tému, ale musím sa držať eh, rokovacieho poriadku. Vy ste mi teraz signalizovali, že by ste chceli navrhnúť nejaký kompromisný návrh, tak teraz už som trošku eh, zalarmovaný, obávam sa, že ma to privedie do ťažkosti. Tak môžem dať ešte slovo pánu Konzalesovi Poncovi, pani Infeld. Veľmi stručne, pán predseda, moja skupina podporuje zásady, podľa, ktorého, podľa ktorých je možné mať rozpravu, ale nevidíme dôvod, prečo práve teraz na tomto zasadnutí urgentne by sme mali o tom diskutovať, takže navrhujeme to na majovú alebo najneskôr na júnové zasadnutie na júnovú plenárku a kolegovi Legutkovi by som chcela povedať, že občianská spoločnosť a parlamentní poslanci v Polsku tiež by mali čo povedať a mali by sme diskutovať aj s nimi. Pán González, nech sa páči. A pokiaľ ide o Polsko, tak my sme už diskutovali s premiérkou pred necelým mesiacom. Väčšina parlamentu v Štrasburgu schválila uznesenie, v ktorom sa hovorilo, že ako náhle dôjde k nejakému novému vývoju, komisia nás bude informovať. Komisia nás neinformovala. Benátsky výbor zasadne v júni. Nemáme žiadnu správu, ktorá by nám umožnila novú debatu. Aj o jediné, čo tu ide, je pokaziť jednotný postup, ktorý by e, ktorý sa dosiahol v tomto parlamente, pokiaľ ide o Poľsko. Bolo povedané, že sa budú riešiť nové e, veci, nie zákony, ale hovorí sa tu o úmysloch e, poľskej vlády. Parlament predsa nikdy doteraz nehovoril o úmysloch. E, ďalej ide tu o vnútornú politiku Poľska a tento parlament by sa nemal miešať do vnútornej po, e, politiky a nemal by podnecovať a miešať sa do vnútornej debaty. Nie sme Polský parlament, ľutujem. Pán Guerrero. E, vážený pán González Bons, naozaj nie sme poľský parlament, ale sme Európsky parlament a ako Európsky parlament môžeme diskutovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú občanov únie. My nenavrhujeme, aby sme nahradili poľskú vládu, my navrhujeme diskutovať o záležitostiach, ktoré dnes E, poľskú e, politickú scénu. A môj návrh išiel e, v tom zmysle ako Sophie Intvelds Alde. My budeme akceptovať, aby sa o tejto veci hovorilo v máji alebo najneskôr v júni. Ako už povedal pán predseda, my sme navrhli, aby konferencia predsedov E, túto otázku riešila na jednom z najbližších plenárnych zasadnutí. Takže stiahnete teraz ten váš návrh a my budeme sa venovať na konferencii predsedov na tomuto návrhu vašej politickej skupiny. Takže tým pádom nemáme tu o ničom by sme hlasovali. Takže... Warum geht Sie denn jetzt schon alle? Warum Vám všetci teraz chcete odísť. Ešte sme neskončili. A good. OK. Dobre. Teraz by som chcel e, navrhnúť e, na zmenu programu na zajtra, doplniť e, dve správy, o, hlas, o ktorých sa bude hlasovať, pokiaľ ide o odnetie imunity pána Piechu a takisto aj pokiaľ ide o vypočutie k európskym e, pilierom a sociálnym právam. To je návrh e, výboru pre zamestnanosť. Kto sa chce hlásiť k týmto dvom návrhom, všetci súhlasíte s tým, takže vlastne týmto sme e, rozšírili tento program schôdze. Teraz sa prihlásil ešte pán kolega Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Ja od sa odvolám na, vám na rokovací poriadok na články 22 a 141 a treba našich kolegov upozorniť na to, aká je úloha a výsady nášho parlamentu a v žiadnom prípade sa to netýka politického života a medziinštitucionálnych vzťahov. Zajtra sa stretneme a opäť budeme diskutovať o marcovom vyhlásení o e, vzťahoch medzi EÚ a Tureckom. Budeme o tom diskutovať a týmto končí, pretože my máme aj právo, aj povinnosť vyjadrovať politické názory. Toto vyhlásenie ale posvedcuje európsky rozpočet a jeho snahy e, tu ide o účinky medzinárodnej dohody, ktorá by mala byť odsúhlasená podľa články 218 zmluvy o EÚ. Ale to nie je len právo, ale aj záväzná povinnosť a preto, pán predseda, navrhujem, aby ste našu žiadosť potvrdili, čo znamená, že aby sme začali konanie pred súdnym dvorom, pretože my predsa e, chránime práva e, 500 miliónov európskych občanov. Herr Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre äh, Wortmeldung zu Protokoll. Ich... Pokiaľ ide o vašu prihlásenie, som slovo pán Castaldo ja posuniem vaše vystúpenie konferencii predsedov. Sú tu ešte ďalšie prihlášky o slovo k programu. Nie je tomu tak, tak môžeme prejsť k prvému bodu dnešného zasadnutia a to je správa Georgi Pirinského, ktorá sa týka výročnej správy Európskej investičnej banky za rok 2014. E, preto by som chcel tu u nás pozvať Wernera Hojera, ktorý je predsedom Európskej investičnej banky. Srdečne vás vítam. Pán predseda, dámy a páni, najprv dáme slovo kolegovi Pirinskému, pánovi spravodajcovi. Nech sa páči.